je podporený príslušným uznesením, o ktorom budeme zajtra o pol 12. hlasovať. No a teraz prejdeme e, k jednominútovým e, vystúpeniam v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. Budeme dávať prednosť tým poslancom, ktorí na predchádzajúcich e, zasadnutiach nedostali slovo. A teraz dám na jedno slovo pánu Unguren Ánovi. Ďakujem pekne, pán predseda. 4. februára 2010 e, rumúnsky prezident oznámil rozhodnutia, na základe ktorého najvyšší, e, najvyššia obranná rada e, schválila účasť e, Rumunska na raketov, protiobranovom systéme Spojených štátov. Toto sa musí schváliť parlamentom. Prezident povedal, že ten, táto dohoda nie je zameraná proti Rusku. Sme strategickým partnerom Spojených štátov v regióne Čierneho mora a poskytujeme bezpečnosť Európskej únii. V súvislosti E, s súčasnými e, medzinárodnými výzvami. E, dohoda medzi Amerikou a Rumunskom skonsoliduje bezpečnostný systém aj na prospech našich európskych spojencov a dúfam, že Európa podporí ten, toto dôležité rozhodnutie. Ďakujem pánu Gureánu. A teraz na jednu minútu pani Tancila.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 Poliakov v Litve. Litva je členským štátom únie, napriek tomu základné práva polskej menšiny sú tam porušované. Existujú oblasti, kde e, na e, poľskú menšinu prípada 60 až 80 avšak e, nemôžu používať poľskú reč. Existuje zákaz na dvojazyčné označovanie obcí a poľské priezviska sa premenuje na litovské a taktiež e, sa diskriminujú Poliaci pri mm, získavaní nehnuteľnosti. Treba položiť otázku, či žijeme naďalej v Európe e, iluzórnych alebo skutočných hodnôt. A záleží na nás, e, akým smerom sa bude uberať únie. E, či e, e, poukážeme na zjavnú diskrimináciu, ale e, budeme budovať Európu na základe ľudských práv. Ďakujem pani Skřidlevska. A teraz pán Perejo. Gracias, señor presidente. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja chcem parlamentu niečo oznámiť a žiadať o podporu Treba povedať, že v Valencii je námorn, historická námorná štvrť, e, ktorú chcú zbúrať po dva, potom ako 20 rokov bolo toto predmestie neobývanie. Obyvatelia sa obrátili na ministra kultúry a tam sa obrátili na najvyšší súd a pokúsili sa ho paralizovať. Odpoveď zo strany republiky bola, že nech rozhodnú príslušné inštitúcie. Táto žiadosť o podporu je, že vzhľadom na tento scenár ničenia e, kultúrneho dedičstva je, že občania sa obracajú na parlament, aby zachránil e, takej, takúto štvrť, lebo e, jeho zrútenie je skutočným barbarstvom. Ďakujem, pán Perillo. A teraz na jednu minútu pán Busoj. Minulý týždeň som sa zúčastnil na stretnutí e, komisie e, spolupráce medzi Úniou a Moldavskom. Je to veľmi povzbudzujúce, pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy a vzťahy e, Moldovy s Európskou úniou. Dosiahol sa značný pokrok, pričom tento pokrok vysiela jasný signál o tom, že eh, Moldavsko by chcelo vstúpiť do únie. Minulý týždeň sme si uvedomili, že vláda má politickú voľu na podporu eh, reforiem na budovanie prosperujúceho hospodárstva. Vítam nové eh, asociačné dohody, ktoré sa začali E, začiatkom tohto roku a Únia by mala podporiť e, podpísanie asociačnej dohody a liberalizáciu vízového režimu. E, Moldavská republika zdieľa naše hodnoty a komisia a parlament by mali podporiť moldavskú vládu prostredníctvom finančnej pomoci a poskytnúť túto pomoc čím skôr. Taktiež treba poskytnúť odborné skúsenosti v rôznych sektoroch, kde treba realizovať reformu, napríklad v oblasti spravodlivosti a hospodárstva. Ďakujem, pán Busoj. A teraz na jednu minútu pán Čarnecký. Panie przewodniczący, niestety... Vážny pán predseda, bohužiaľ musím e, opätovne e, poukázať na situáciu e, poľskej menšiny v členskom štáte Únia, síce v Litve dalo by sa predpokladať, že pokiaľ nejaká krajina je členom Európskej únie, potom musí dodržovať všetky normy platné v Európe. Bohužiaľ, nie je to tak v prípade Vilniusu neexistuje e, možnosť mať dvojzličné názvy v tých ob- obciach, kde poľská menšina je vo väčšine. Taktiež e, stále e, platia problémy s poľským školstvom. Počet tried s vyučujúcim jazykom po, po, po, polským sa zniží o 100. Taktiež e, je tu e, ďalšie obmedzenie, pokiaľ ide o kultúrne vyžitie. E, napríklad polsko-litovská menšina sa teší všetkým právam a je najvyšší čas, aby sme zapôsobili proti litovskej strane. Je najvyšší čas, aby sa parlament k tomu viedril. Ďakujem, pán Čarnecký. A teraz na jednu minútu pán Paten. Vážený pán predseda, ja som dostal e, pozvanie na vystúpenie e, skupiny Senion. Minulý rok som mal možnosť e, tešiť sa E, vystúpenie tohto zboru. E, cieľom e, je obnoviť záujem o tradičnú čínsku kultúru, kultúru, ktorú komunistická vláda ničila počas ostatných 60 rokov. A dnes večer som s konšternáciou zistil, že plánované vystúpenie v Rumunsku bolo zrušené kvôli tlaku čínskej vlády. Je absolútne nepriateľné, aby Rumunsko, ktoré tvrdí, že je demokratickým zriadením, dovolí, aby na ňu e, e, vyvíjala tlak, vyvíjala tlak komunistická tyrania. E, Shen Yun podporuje filozofiu tolerancie a spolucítenie. Preto nie je prekvapujúce, že čínska vláda, komunistická strana sa toho bojí ako ideológie. Chcel by som navrhnúť, aby pán predseda Busek riešil túto situáciu a pozval Shen Yun, aby vystúpil v našom parlamente a to čím skôr. To bude jasným signálom podpory pre e, aktivistov e, v oblasti demokracie v Číne. Ďakujem, pán Páten. A teraz na jednu minútu pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som využiť túto príležitosť a odsúdiť v tomto parlamente využitie e, britských, írskych a nemeckých, francúzských e, e, cestovných pasov pri vražde vedúceho predstaviteľa Hamasu. vedúci predstaviteľ dubajskej policie povedal, že na 90% je presvedčený, že išlo zneužitie cestovných dokladov na páchanie trestnej činnosti. To nás veľmi znepokojuje odkedy máme nezávislosť od roku 23, e, boli sme neutrálnym štátom a e, naše občania e, mohli slobodne cestovať tam, kde nemohli cestovať občania iných štátov. Využite falošných cestovných dokladov ohrozuje našu pozíciu najmä v Dubaji a preto vyzývam predovšetkým vysokú komisárku, aby prešetrila túto záležitosť a pokiaľ sa ukáže, že e, izraelská vláda alebo Mossad e, naozaj majú v tom prsty, aby sme dostali kompenzáciu my a ostatné štáty. A teraz dávam slovo na minútu pánovi Kellymu, iný, iný pán Alan Kelly. Sorry, we'll get over this com, uh, um, Prekonáme uh, tento zmetok treba e, zmeniť e, mapu poskytovania štátnej e, pomoci. Komisia v roku vychádza z údajov Eurostatu v roku 2006. Teraz, keď prehodnocujeme regionálne mapy, myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že európske hospodárstvo sa nachádza v úplne inom stave. Len jeden príklad napríklad u nás nezamestnanosť sa zvýšila viac ako 40 minulý rok. A už nespomínam predchádzajúce e, roky, keď e, nezamestnanosť tiež e, rásla v niektorých oblastiach. Potrebujeme veľké investície na vytváranie pracovných miest. Vzhľadom na obrovský obrad v írskom hospodárstve. Údaje z roku 2006 a 2007 sa zdajú byť údajmi z minulého storočia. Myslím si, že členské štáty musia informovať komisiu o zmene v hospodárskom e, stave a postoj komisie nemusí zostávať rovnaký. Ďakujem, pán Kelly. A teraz pán Tudor, jedna minúta. Hm? Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe... Dámy a páni, myslím si, že najlepší dar, ktorý e, dal pán Boh ľuďom, bol e, pes. E, jeden e, väzň mm, povedal, že odkedy poznám ľudí, viac mám rád psov. Takisto aj Lord Byron mal veľmi vysokú mienku o psoch. Milióny milovníkov psov sú konsternovaní e, praxou voči e, bezdomným e, psom. E, Častokrát ich jednoducho zaviajú priamo na ceste. Chceli by sme e, novelizovať legislatívu, e, zákon, ktorý bol prijatý e, v parlamente, ktorý umožňuje e, zaviať Mm, takýchto e, psov bez majiteľov. E, keď máme psov, nemáme e, hádov, nemáme potkanov a chcel by som, aby tento parlament vyzval rumunskú vládu, aby respektovala vyhlásenie z Parížu z roku 89 a aby skoncovala s masakrovaním psov v Rumunsku. Kto nemá rád psov, nemá rád pána Boha. Treba respektovať v našom storočí tieto pravidlá. Ďakujem, pán Tudor. A teraz Pán, Tremosa, jedna minúta. Moltes gràcies, senyor president. Dear colleagues, I would like to denounce the situation. Milí kolegovia, chcel by som eh, eh, spomenúť situáciu v oblasti osýpaných v katalánskej v Európe. Eh, ceny osýpaných klesajú a už niekoľko mesiacov sú nižšie ako produkčné náklady. Jedným z dôvodov, prečo k tomu dochádza, E, súvisí s tým, že je tu dovoz e, ošípaných z rozvojových krajín a dovezené ošípaní sa dostávajú do Európskej únie bez dostatočnej colnej kontroly. Vo príliš mnohých prípadoch títo e, výkazy nesplňajú legislatívne požiadavky, ktoré platia voči našim výrobcom. A zdá sa, že aj v nasledujúcich rokoch situácia sa nezmení. A E, budeme mať prísnejšie požiadavky voči e, našim výrobcom, ale to neplatí voči dovozu. Milí kolegovia, to je mm, e, nespravodlivá konkurencia. Európa stratí svojich farmárov a veľkých producentov a bez nich Európa stratí dôležitú súčasť poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Ďakujem pekne.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 ktoré... Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť k polskej menšine v Litve. Myslím, že sú obmedzované práva tejto menšiny. Existujú uzavreté e, areály, kde je e, vlastne zákaz e, prechodu takýchto občanov. Jednoducho sa robí to, že sa zatvárajú školy pre tieto menšiny v v e, e, osobných identifikačných údajoch nemôžu byť používané pôvodné polské výrazy, takisto e, tie nehnuteľnosti, ktoré boli znázornené za socialistického komunistického režimu, nie sú vracané. A a e, skutočne traja, e, e, skutočne sa veľmi okliešťujú práva polskej menšiny, strácajú možnosti získať určité posty. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz na jednu minútu pani McGuinness. Mr. Trump Pán Turmeso e, e, nastavil otázku nízkonákladovej e, výroby v polnohospodárstve. Aj to mne veľmi leží, aj mne to veľmi leží na srdci. Ale ešte viac ma trápi komisia a ich náhľad na polnohospodárstvo vidieckej oblasti a výrobu, pretože v stratégii na horizont roku 2020 akoby pozabudli na tento e, životne dôležitý sektor EÚ a skutočne apelujem na komisiu, aby neignorovala túto dôležitú oblasť a verím, že komisia nepristupuje k tomu tak v rámci reformy európskeho rozpočtu, že je to zanedbanateľný sektor. Polnohospodársky a potravinársky e, sektor je životne dôležitý z hľadiska zabezpečenia potravín, z hľadiska e, e, zabezpečenia pracovných miest na vidieku. A to by malo byť odrazené v stratégii na rok 2020. Mladý farmár v Írsku zástupca, zástupcovia týchto vrstiev obyvateľstva ma na to upozornil. Ďakujem. A teraz pani Tikau, jedna minúta. La începutul anului rata Ďakujem za slovo. E, e, v eurozóne, e, v eurozóne e, bolo 10 e, miera nezamestnanosti a v prípade mladých ľudí je to 21 V EÚ je okolo 20 miliónov firiem a 90 z nich sú malé a stredne veľké podniky. Dve tretiny e, pracovných síl e, je zamestnaných v malých a stredne veľkých podnikoch. Ja si myslím, že e, E, európske inštitúcie by mali zadefinovať balík opatrení, ktoré by mohli pomôcť malým a stredne veľkým podnikom prekonať e, krízu. E, mali, k týmto opatreniam by mali patriť aj určité úpravy E, Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácie. Mali by sme aj uľahčiť administratívne postupy, aby malé a stredne veľké podniky sa ľahšie dostali k financovaniu. A podobne ako v prípade farmárov by mali existovať vládne záruky pre úvery poskytované malým a stredne veľkým e, podnikom, aby mohli prenokať krízu. A to by mohlo platiť obmedzenú dobu. Ďakujem, pani Tikao. Predre. To problema Ďakujem. Ja by som chcel hovoriť o, o tom, že migrácia v Grécku je veľmi vážna a to po, celo, po celom pobreží. Pred, predovšetkým návrh gréckej vlády na toto obdobie ohľadne E, tohto typu emigrácie je paradoxálne, pretože tento problém je veľmi dôležitý, veľmi vážny a vyžaduje si zmeny na úrovni celej Európskej únie. Ale toto samozrejme by malo ísť aj v ústretí e, týmto nelegálnym migrantom, ale nie všetkým. E, samozrejme, že na druhej strane tu treba k riešeniu a udeľovaniu práva na pobyt by sa malo pristupovať individuálne, aby sme neinštitucionalizovali ilegálnu imigráciu. Treba to riešiť európsky. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Ensiu. Ďakujem.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 Pojem ako súkromný život sa stal, sa stal e, novou témou, a e, najmä e, vo svetle nových informačných technológií, ktoré sú určite veľmi prínosné pre mnohé oblasti života, ale majú aj určité zápory. Týka sa to najmä tej skutočnosti, že čoraz menej informácie je dôverných. Občania by mali mať právo kontrolovať zber a nakladanie z súkromných súkromných dát e, občanov. A e, myslím si, že existujúca legislatíva nerieši aktuálne problémy. E, verejnosť vysiela také signály, že je potrebné silnejšie chrániť súkromie a treba na to reagovať aj právnymi nástrojmi, ale tie, ktoré existujú, nie sú dostatočné vzhľadom na nové výzvy v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz pán Vlasák, jedna minúta. Vážený pán predseda, uplynulo už viac ako pol roka od bezprecedentnej udalosti, keď Kanada obnovila vízovú povinnosť pre občanov Českej republiky, teda členskú krajinu EÚ. Kanada svoj krok zdôvodnila tým, že českí občania s radou Rómov žiadali hromadne o azyl v Kanade. Chcem pripomenúť, že u nás platia rovnaké podmienky pre všetkých, či ide o českých, slovenských, vietnamských, ukrajinských, českých, afroamerických alebo ďalších e, občanov. Listina základných práv a slobôd deklaruje rovnostný príklad e, k národnostiam a štátnym príslušnostiam. Tým, že sa Kanada vyhovára na Rómov, sa sama diskriminuje, pretože kvôli jednému etniku mení svoje vízové podmienky. Kanada by namiesto drahých víz sa mala zamyslieť nad týmito podmienkami. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz na jednu minútu pán Diaz Demera. Vážený pán predseda, ako vieme, 11. februára parlament povedal nie e, programu, ktorý mal sledovať financovanie terorizmu SWIFT. V dôsledku toho došlo k prerušeniu dohody. Na druhej strane komisia má nový negociačný mandát a ja sa teraz pýtam e, predsedníctva Európskeho parlamentu, nie vás, ale skutočného predsedníctva, či máme partnerov, či v Spojených štátoch po neúspechu e, rokovania z EÚ budú s nami rokovať, alebo či rokujú individuálne na bilaterálnej úrovni s jednotlivými členskými štátmi. Ak takéto rokovania prebiehajú, tak my žiadame, aby Európsky parlament v takejto negociačnej fáze takisto zohral svoju úlohu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Borgezio, jedna minúta. Ďakujem, vážený pán predseda. 23. februára v Lombardsku došlo e, k úniku e, pohonných hmôt a došlo k významnému znečisteniu rieky Lambro. E, mili, tisíce kubických metrov tejto látky e, znečistilo rieku a to teraz nesie so sebou riziko, že to postihne aj E, prístav a Jadranské more. Situácia je veľmi naliehavá. V Lombardsku sme e, požiadali o vyhlásenie výnimočného stavu v tejto súvislosti a chcem požiadať predsedníctvo o zásah EÚ, aby sa koordinovali environmentálne iniciatívy v tejto ohrozenej oblasti, ale rovnako aj E, aby boli uvoľnené potrebné finančné prostriedky, aby došlo k obnoveniu environmentálnej bezpečnosti, aj preto, že e, tento región čelí obrovskej ekologickej katastrofe. Ďakujem, pani Borgecio, a teraz pani Karváľu. Ďakujem, vážený pán predseda. E, regionálne rozdiely sú naďalej veľkou výzvou pred EÚ. Je dôležité, aby kohezná politika aj naďalej podporovala menej rozvinuté regióny. V tomto zmysle vítam iniciatívu ako e, stratégia pre Baltické more a iniciatíva pre povodie Dunaja. Takýmto spôsobom parlament môže vyvíjať isté e, reflexie ohľadne možností vytvorenia nových stratégií pre iné regióny e, na juhozápade Európy Máme napríklad Azorské ostrovy, Madejru, Kanárske ostrovy, ktoré čelia viacerým spoločným výzvam a stratégia pre tento región by vylepšila komunikačný systém, podporila by rast, vedeckú výmenu, vytváranie pracovných miest, bezpečnosť a uľahčila by aj boj proti ilegálnej imigrácii je, takisto by umožnila e, rozvoj Európy v Atlantickej oblasti a tým by sa vytvoril nový most medzi Európou a Afrikou. Ďakujem. Ďakujem pani Karváľu. A teraz pán Alves, jedna minúta. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem zdôrazniť, že e, letecká doprava do ostrovných oblastí je jedinou prístupovou cestou a Často sú ceny určovanie, určované na základe množstva prepravených tovarov a cestujúcich. Mnohí leteckí operátori e, m, e, trpia v dôsledku konkurencie nízkonákladových spoločností. Napríklad e, takouto obeťou sú aj Azorské ostrovy. Výsledkom je, že letecké tarify sú vyššie a tvoria e, prekážku mobilite obyvateľstva z týchto ostrovov a vlastne zabraňujú e, potenciál rozvoja a diverzifikáciu e, týchto oblastí. Toto je mimoriadne škodlivé v krízovej dobe, ktorou teraz prechádzame. Preto je dôležité, aby sme podporili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 Viacerí hospodárski experti a politici už e, oznámili koniec krízy, avšak e, čísla nás o tom celkom nepresviečajú. Mám tým e, na mysli predovšetkým čísla o nezamestnaných. Máme viac ako 21 miliónov nezamestnaných v Európe. Zdá sa, že kríza skutočne zmietla zo sveta viacročné úsilie o zvýšenie zamestnaní. Veľmi sú hrozivé čísla nezamestnanosti mladých. Každý piatý mladý Európan ostane bez pracovného miesta. A toto bude mať samozrejme závažné sociálne dôsledky. Drogová závislosť, alkoholizmus, patologické prejavy v rodinách a kriminalita. E, e, aká je, aké sa teda cesty núkajú do budúcnosti na vyriešenie týchto problémov. Je to ťaženie zo spoločného trhu. Skutočne mali by sme plne využiť možnosti, ktoré núka hospodárske prostredie Európskej únie a skutočne nastoliť skutočnú hospodárskú úniu. Ďakujem a teraz na jednu minútu pán Tanasescu. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže e, dobre e, výrobné postupy e, uplynuli v februári, Výskumný inštitút mikrobiológie v, v hlavnom meste už nemá licenciu na výrobu vakcín. Eh, odkedy sa uskutočnili nápravné opatrenia mm, vedením eh, inštitútu a Národnou agentúrou pre lieky. Predpokladáme, že toto právo sa eh, prinavratí tomuto inštitútu v druhej polovici roku. Nezabúdajme, že prerušenie činnosti tak dôležitého inštitútu počas niekoľkých mesiacov je veľmi dôležité pre našu krajinu a Európu. Myslím si, že je dôležité, aby európske inštitúcie eh, prísnejšie eh, kontrolovali situáciu, aby sa vyhli takémuto pozastaveniu eh, v budúcnosti. Ďakujem. Už uplynula pol hodina určená na tento bod a my musíme prejsť k ďalšiemu bodu dnešného programu. Yes. Vážený pán predseda, ja by som predsa len uh, chcel uh, požiadať o niečo. E, ráno ste spomenuli, že by ste mohli nám poskytnúť zoznam osôb, ktoré by chceli vystúpiť s jednominútovým vystúpením, aby dostali takúto príležitosť na ďalšom zasadnutí chcel by som mať takýto e, návrh pre predsedníctvo, ale myslím si, že e, takýto zoznam by nemal e, zostávať predsedníctvo. Ide o otázku transparentnosti. Mali by ste oznámiť zoznam kolegov, ktorí budú mať možnosť vystúpiť s takýmto jednominútovým vystúpením. Jednak je e, samotná žiadosť, ale takisto prítomnosť tej ktoré osoby na plenárnom zasadnutí. Ďakujem. Kritérium, ktoré používame, je, ako všetci dobre viete, je vyvážená distribúcia medzi rozličnými politickými skupinami e, na základe váhy tejto politickej skupiny a takisto dávame prednosť tým, ktorí nevystúpili v predchádzajúcom e, plenárnom zasadnutí. To sú kritériá, ktorými sa pri udeľovaní slova riadime. Nech sa páči, dávam vám slovo, vyjadrite sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Nejde o, o, o jednu politickú skupinu, napríklad zelení. Niektorí um, mali 6 až 7 uh, e, rečníkov, zatiaľ že niektorí nemali ani jednu. To som práve vysvetlil, vážený pán kolega. Mali sme tri žiadosti o slovo z vašej skupiny a všetci vystúpili v predchádzajúcom plenárnom zasadnutí. A preto sme jednoducho aplikovali toto kritérium na to, aby sme vyváženým spôsobom pridelili rečnícky čas na tieto vystúpenia. Dobre, no a teraz budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. Áno. Kritéria stanovujete vy, alebo sú niekde e, figurujú. Kto tieto kritéria stanovuje? poslanci, ktorí požiadali o slovo, sú na tomto zozname a na zozname je zaznačené, že či títo poslanci v súlade s článkom 150 využili rečnícky čas v predchádzajúcom plenárnom zasadnutí. A na základe toho sa my snažíme dať slovo, ako ste povedali, zásupcom všetkých politických skupín náhodou skupina zelených, traja rečníci, ktorí teraz požiadali o slovo, vystúpili v predchádzajúcich plenárnych zasadnutiach a preto teda teraz nedostali slovo, lebo my sa snažíme dať slovo všetkým, aby sa každý mal možnosť vyjadriť v súlade s váhou svojej politickej skupiny a na základe toho kritéria, ktoré som práve vysvetlil. No to je rozumné, ale nie je to v žiadnom rokovacom poriadku parlamentu ani plenárnej schôdze. Predsedníctvo má svoje kompetencie interpretovať eh, dobrý priebeh eh, zasadnutí tak aby e, spravodlivo a vyvážene mali slovo všetky politické skupiny a poslanci. Chcel by som, e, chcel by som požiadať pani, pán predseda, pokiaľ som na zozname, teda opýtať sa, či som na zozname tých, ktorí e, požiadali o vystúpenie, jednominútové vystúpenie dnes, a či som takisto na zozname tých, ktorí vystúpili na predchádzajúcom plene. Bolo by možné dostať túto odpoveď i hneď? Ospravedlňujem sa. Budem vás informovať i hneď. Ste pani Paliadeli, presne tak. Ste na zozname eh, socialistickej skupiny a poradie, eh, v ktorom ste sa dostali, je to poradie, v ktorom ste požiadali o slovo. Čiže eh, je tu evidované, v akom poradí ste požiadali o slovo. My sme poskytli slovo šiestým členom vašej politickej skupiny a v tomto poradí e, e, e, evidencie, na, akom, na základe akého dôvodu. A predseda, je to na chronologickom, hovoríme, že my vás zaradíme chronologicky podľa toho, kedy ste sa prihlásili. A vy ste na tomto zozname, máte číslo 9. V takom prípade je to jasné, ďakujem. Takže ak dovolíte, chcel by som pokračovať v tomto zasadnutí. Už som vám vysvetlil platné kritérie. Čo by ste ešte chceli vedieť? Sorry, Ospravedlňujem sa. Jediný problém, ktorý s tým mám, je to, že bolo by spravodlivo vopred vedieť, kto dostane slovo. Je už 10 hodín večera a mm, zotrvať tu bez toho, aby ste dostali slovo. Myslím si, že mali by sme mať pravidlo, podľa ktorého aspoň s dvojhodinovým predstihom e, kto dostane e, možnosť vystúpiť s jednominútovým e, príhovorom. My to zohľadníme. Vážený pán predseda, nie je to vaša chyba, ale je to eh, eh, nesprávne. My sme tu viac eh, hodín čakali, aby sme dostali príležitosť vystúpiť. Už je 10 hodín večera. Máme pridelený čas. Ak nebudeme tráviť čas riešením dôležitých problémov, mali by sme o tom vedieť Myslím si, že eh, v tejto organizácii, v tomto ničomnom parlamente eh, by ste mali nám eh, možnosť poskytnúť možnosť vystúpiť. To znamená, že budeme tráviť čas sedením a nedostaneme túto možnosť. Toto je nonsens. Naši voliče, voliče v Spojenom kráľovstve majú toho dosť. Nemôžeme vystúpiť na obranu ich práv. Je to výsmech. Už som hovoril pánovi Barosovi predtým, že ide o frášku keď tu som o 10. večer, pondelok, útorok večer, e, musím aspoň dostať príležitosť vystúpiť pre, e, o dôležitých otázkach pre naše členské štáty. Toto nie je demokracia, toto je diktatúra. Ďakujem. No, Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí. Chcel by som vám pripomenúť, že pán Barroso je predsedom komisie, nie Európskeho parlamentu. Please. Se invece di fare tutte queste discussioni avessimo avuto la possibilità di... E ja by som chcela povedať, že možno, že by sme mali mať možnosť vystúpiť, aby sme skutočne poslúžili našim e, voličom. Už je 22 hodín a my sme sem prišli, aby sme vystúpili, my zastupujeme našich e, voličov, jedna minúta je veľmi málo a teraz to jednoducho zrušiť, to je trochu nepríjemné my máme pol hodinu na túto procedúru a ja som ju skončil po pol hodine. Je tu oveľa väčší počet žiadosti o slovo, ako je reálny čas na tento bod programu a preto predsedníctvo aplikuje racionálne a spravodlivé kritériá a samozrejme aplikuje aj istú časť svojich kompetencií. A my spolu s riaditeľom pre plenárne schôdze preskúmame možnosti, aby sme mali nejakú e, približnú predstavu, koľkí poslanci vystúpia, aby sme takýmto spôsobom minimizovali množstvo tých, ktorí budú čakať a nedostanú slova. Slovo máme dobrú vôľu a teraz, ak dovolíte, e, budeme pokračovať v zasadnutí, lebo ak nie, budeme celú noc diskutovať o tomto bode. Takže teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu programu. To je e, prírodná katastrofa na ostrove Madeira. Najskôr dávam slovo v mene komisie dávam slovo pánovi komisárovi Oettingerovi. Ja, eh, vážený pán predseda, vážený